Dámy a páni poslanci, začneme s ďalším bodom programu a to je globálna správa ekonomických záležitostí. Spravodajcom je pán Hökmark. Sú tu aj tieňoví spravodajci hlavných politických skupín, takže bez meškania môžeme začať. Nech sa páči, pán Hökmark, máte slovo. Much, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som rád, že máme príležitosť eh, venovať sa tejto diskusii. V prvom rade by som sa chcel poďakovať eh, všetkým kolegom za tie početné pozmeňovacie a doplňujúce návrhy. Ja to tak odhadujem, že pokiaľ ide o tie pozmeňováky, tak z politického pohľadu bude pomerne jednoduché eh, dohodnúť sa na kompromisoch. Mojím zámerom je aby po tom, čo prebehne vypočutie 27. júna, tak sa postaram o to, aby sme mohli diskutovať o kompromisoch, eh, ohľadom tých podstatných kompromisov medzi tieňovými spravodajcami a pripravíme sa na septembrové hlasovanie vo výbore a potom na oktobri eh, to má byť na plenárke, tak ako to bolo naplánované. Pokiaľ ide o rozdielne pozmeňujúce návrhy, myslím si, že celková štruktúra, tak ako ju vnímam ja, je taká, že tu vzniká zvyšujúca sa potreba globálnej spolupráce, globálnej diskusie a vytvorenia aj celosvetového alebo globálneho rámca a to máme na mysli pod menom Global Governance alebo správa globálnej ekonomiky. Máme G20, to je dôležitá štruktúra z toho pohľadu, že je tam združených 20 najsilnejších hospodárstiev, najdôležitejších hospodárstiev sveta, čiže je to istým spôsobom samodefinujúce ale máme aj iné globálne štruktúry, sú to rýchlo rozvíjajúce sa hospodárstva, krajiny BRIC, BRIC a potom máme ešte isté mutácie G20, G8, G7 a G20 z tých neformálnych štruktúr je najdôležitejšou. Takisto sme videli, že toto je kľúčovým, naj, najpodstatnejším fórum pre diskusie o globálnej správe ako teda riešiť krízu a takisto ako aj diskutovať o vytvorení nových pravidiel eh, v rámci globálnych záležitostí, globálnych finančných záležitostí, ale eh, je tu istá, isté slabé stránky sa ukazujú takisto v rámci G20, nedostatok transparentnosti, nedostatok zodpovedania sa, nedostatok ale takisto aj univerzálnosti a nedostatok transparentnosti. A preto e, v mojej správe hovorím o tom, že by sme sa mali pokúsiť o to, aby sme na úrovni G20 riešili tieto záležitosti a aby sme ich približili, aproximovali k Medzinárodnému menovému fondu. To je už existujúci orgán, ktorý zabezpečuje takúto, takéto zodpovedanie sa, takúto zodpovednosť, je transparentnejší, lepšie môže fungovať a má takisto aj dopad matateľnejší a takisto môže zabezpečiť, e, že bude e, dôveryhodná a spolahlivá implementácia. Keď sa pozerám na jednotlivé pozmeňovacie návrhy, vidím, že väčšina z nich, väčšina teda pozmeňujúcich návrhov, prevažnej väčšiny politických skupín, možno nie zo všetkých, ale e, z tej hlavnej časti výboru, tým či oným spôsobom sa dotýka štruktúry a rozdielneho nastavenia váha Eh, rovnovách a preto som povedal, že predpokladám, že bude pomerne jednoduché zabezpečiť kompromisy, keď pôjdeme podľa tejto štruktúry ako celku, samozrejme s tými nuancami, ktoré budú nevyhnutné na to, aby sme zabezpečili, že všetci budú spokojní, tak aby som to takto povedal, alebo aby teda boli spokojní s tým výsledkom povedané vážnejšie. Môžem už teraz povedať, že eh, pán Luna, pán Mosol, pani Gulár, a ich pozmenujúce návrhy teda konkrétne sú pomerne e, jednoduché z môjho pohľadu, aby som ich označil pluskom a aby teda potom tvorili dôležitú súčasť kompromisov. Takisto pán Lambert, e, v niektorých veciach sa naše názory rozchádzajú. Samozrejme o tom budeme musieť diskutovať, určite to nie je prekvapujúce pre vás ani pre mňa, ale je, taký je život. 22.57, to sa dá ľahko akceptovať, to je možno prekvapujúce, čiže 22.57 to je v poriadku. Ostatné budeme diskutovať a môžeme živo debatovať o tom. Pani Beres, spomedzi jej pozmeňujúcich návrhov sú tam niektoré, ktoré by som označil e, ochotne pluskou, tak aby sme videli, že ideme smerom k širokému konsenzu na tomto výbore. Celkovo tie hlavné odseky, e, to je číslo 4, kde podľa mňa je dôležité, teda ten sa konkrétne týka Medzinárodného menového fondu a e, Special Drawing Rights v rámci tej meny, kde počiarkujeme, že v prípade respektíve tie meny, ktoré sa chcú dostať pod ten Medzinárodný menový fond a pod tie Special Drawing Rights, tak musia byť plne konvertovateľné. To je troška problém s čínskym renminbi. Lebo ak oni chcú, aby sa ich mena e, stala súčasťou tých eh, special drawing rights. tieto transferenčné práva MMF, eh, čiže musia byť eh, plne konvertovateľné. V prípade, že sa nám to podarí dosiahnuť, tak to bude dôležitý krok vpred. Pokiaľ ide o tie štruktúrovanejšie predstavy o fungovaní MMF, myslím si, že môžeme to ponechať na diskusiu, ale chápem to tak, že z väčšiny tých pozmeňujúcich návrhov, že Mali by sme podporiť neformálne štruktúry, e, väčšinou G20, ale aj iné e, medzinárodné zoskupenia. Mali by sme však zabezpečiť dôveryhodnosť, stabilitu a bezpečnú implementáciu tým, že e, budeme oscilovať okolo MMF. Ako to spravíme, tak to bude na diskusiu medzi tieňovými spravodajcami. Pani Beres Chcel by som uviesť, e, ako ste vstúpili do rokovacej miestnosti, už som konštatoval, že aspoň dva z vašich pozmeňujúcich návrhov ochotne podporím. A to rád konštatujem, pretože nie vždy je to tak. Ja myslím, že túto skončím. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Mr. Chairman. Pán Skluna, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, chcel by som poďakovať spravodajcovi za túto správu, pretože jeho prvý návrh podľa mňa je veľmi dobrým základom, na ktorom môžeme stavať a sú tam tie základné prvky. Už sme začali ďalej pracovať, eh, teraz eh, už sa tešíme na rokovanie o kompromisoch, ktoré dúfam obohatia a posilne túto významnú správu. Na úvod treba povedať, že svet kvôli globalizácii urobil obrovské skoky za posledné dve desaťročia a posunul sa úplne inám tie vzmáhajúce sa ekonomiky sa už úplne vzmohli a už sú v popredí Nesmieme však ignorovať e, úplne zjavné fakty a síce, že došlo k finančnému úpadku, k finančnej kríze relatívne nedávno, teda počas nášho života. Potom nasledoval obrovský hospodársky úpadok. Ešte stále nie sme úplne za vodou na globálnej úrovni a niektoré rozvojové krajiny sa stali ešte chudobnejšími. Nesmieme preto ignorovať e, tieto nerovnosti. Pre niektoré krajiny priniesla globalizácia aj mnoho negatívnych javov a mnoho problémov e, e, životného prostredia. Toľko na úvod. Ako už povedal pán Hökmark, máme tu dočinenia s inštitucionálnym zriadením a konkrétnymi otázkami. V procese príjmania rozhodnutí na globálnej úrovni musíme sa vysporiadať a rozhodnúť, aké princípy budeme uplatňovať v procese hospodárskej správy. Chceme, aby G20 bola e, formou e, OSN, kde sa bude iba diskutovať a nebudú sa prijímať žiadne rozhodnutia. E, bude to klub, čoraz väčší klub, kde najsilnejšie krajiny sú zastúpené. Sú tam zastúpené krajiny BRIC, ale menšie a chudobnejšie krajiny nemajú hlas nemajú svoj hlas e, na týchto fórach. Chceme, aby to fungovalo takto, alebo chceme, aby sa to zmenilo ďalej? Do akej miery by to malo byť organizované? To, že sa prijímajú rozhodnutia konsenzom, znamená, že po týchto samitoch sme svedkami e, tlačových vyhlásení, ktoré sú tak nejasné a také vágne, že nie sú e, veľkým prínosom. Nesleduje sa potom, e, či rozhodnutia, ktoré sa prijali, sa naozaj plnia a kde došlo k nedostatkom v plnení a aká je úloha G20 z očí oči medzinárodným agentúram MMF, VTO, Svetová banka. Boli by sme radi, keby boli tieto inštitúcie lepšie prepojené s G20. G20 by mala mať veľmi silný sekretariát na internetovej stránke sú náznaky o mnoho silnejšej podpory mnohých týchto organizácií a veľmi nízka podpora G20. Samozrejme mimo obdobia tlačových vyhlásení. Ďalší dôležitý inštitucionálny aspekt je úloha Európskej únie a jej jednotné stanovisko, jeden hlas. V súčasnosti nemáme takéto silné zastúpenie Európskej únie, ktorá by hovorila jedným hlasom v globálnom meradle. Máme mnoho rôznych hlasov, niektoré sú aj dosť silné, ale to nám nestačí, preto by sme sa aj toto správu mali snažiť, aby Európska únia mala jeden silný hlas v globálnej sfére. Viacero tém je tu relevantných, nerovnováha aj na úrovni EÚ, aj na svetovej úrovni spôsobujú prebytky na jednej strane a prílišné úspory a nízka spotreba a nízky dopyt. A krajiny v deficite, e, tam je spotreba veľmi vysoká a nízke úspory, nízke investície. Chceme, aby panovala symetria, preto zdôrazňujeme aj na úrovni EÚ, aj na globálnej úrovni túto symetriu, táto otázka rovnováhy. Aby sme pozvihli jedného, musíme znížiť druhého, teda tieto snahy musia ísť ruka v ruke, jednak zníženie e, dopytu v niektorých krajinách a jeho zvýšenie v iných krajinách. E, to si samozrejme vyžaduje, aby Čína, Spojené štáty spolupracovali, ako aj Európska únia. Ďalšou dôležitou témou sú výmenné kurzy. Chceme, aby to bol transparentný proces, automatický proces, aby tam nepanovali nekalé pravidla hospodárskej súťaže, e, nejaké umelé ovplyvňovanie týchto kurzov. Chceme, aby sa zaviedol nový systém monitorovania, ktorý by bol efektívnejší ako súčasný systém. Chceme sa presvedčiť o tom, akú úlohu majú mať tieto transferenčné práva, ktorá mena sa bude využívať ako záložná mena, ako porovnávacia mena v prípade výkyvov. Taktiež chceme konzistentnú, konzistentné finančné riadenie. To, čo sa deje na jednej strane Atlantiku, sa musia zrkadliť aj na druhej strane, aj čo sa týka účtovných štandardov a iných pravidiel. A nechceme pripustiť arbitráž niektorých finančných institúcií, teda tém je mnoho, ale myslím, že tieto témy sa musia riešiť o mnoho efektívnejšie, pretože svet si zaslúži, zasluhuje o mnoho efektívnejší systém inštitúcií. Teším sa na ďalšie rokovania aj s pánom Hakmarkom, aj s ostatnými deňovými spravodajcami. Ďakujem. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť po anglicky, pretože v angličtine najčastejšie pracujem a ja pracujem aj na tejto správe v angličtine. Chcem sa poďakovať pánovi Hokmarkovi, pretože eh, som tu nebol, keď prezentoval svoj návrh správy. Srdečná vďaka, pán Hokmark za túto správu. Eh, ja správu považujem za vyváženú a plodnú. Odporúčam, aby keď budeme príjmať rozhodnutia o jej konečnej podobe, mali by sme eh, zohľadniť aj výsledky výboru Šúre tak, aby stanovisko parlamentu bolo čo najkoherentnejšie. Nebudem predkladať svoje stanovisko k všetkým témam, ale predsa prednesiem e, niekoľko e, svojich pripomienok, ktoré považujem za najdôležitejšie. Poprvé, plne podporujem to, aby Európska únia mala zastúpenie v čo najväčšom počte medzinárodných organizácií. E, ďalej som za jednotné zastúpenie eurozóny v MF Európa musí mať silný hlas a chce byť zastúpená v globalizovanom a multipolárnom svete. Keď hovoríme o výmenných kurzoch, súhlasím s tými, ktorí volajú po novom eh, menovom systéme. Myslím, že by sme mali viac využívať eh, transferečné práva ako eh, najvýznamnejšiu záložnú menu. Ešte k týmto výmenným kurzom mali by sme odsúdiť jasnejšie menový dumping, ktorý uplatňujú niektoré krajiny, ako napríklad Čína to, že neodsúdime túto skutočnosť, môže narušiť rovnováhu stimulov v niektorých eh, rozvíjajúcich sa ekonomikách. Taktiež si myslím, že medzinárodná výkonná rada centrálnych bank by bola efektívna na vykonávanie menových politik na globálnej úrovni. A preto podporujem pozmeňovací návrh pána Dafa v tomto zmysle. Pokiaľ ide o daň z finančných transakcií, bolo by užitočné zvýšiť príjmy v kontexte zníženia verejných dlhov, ale podporil by som zavadenie takejto dane iba, ak by sa zaviedla na globálnej úrovni. Preto súhlasím aj s obavami, ktoré tu zazneli minulý týždeň z úst e, budúceho prezidenta Centrálnej banky, pána Maria Draghiho, e, pretože aj on sa obáva príliš veľkých výkyvov a špekulácií, ktoré by nasledovali po zavedení takejto dane. V každom prípade, ako som už spomenul v minulosti, nepodporím e, daň z finančných transakcií, ak sa zavedie iba na európskej úrovni. Domnievam sa, že by nedosiahla želané výsledky a unikal by nám kapitál z Európy. Toľko teda moje stanovisko. Myslím, že by sme o tom mali rokovať. Mali by sme hovoriť o obsahu tejto správy. V iných správach sa taktiež táto téma objavuje. A v neposlednom rade by som ešte rád podporil snahu vybudovať spoločný koordinovaný finančný rámec medzi EÚ a USA. Ďakujem. Ďakujem. E, pán Tramosa, teraz pán Lambert. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem spravodajcovi. E, ďakujem za tie milé slova, to považujem za milé slova, lebo keď poviete, že nesúhlasíte, tak e, je to pre mňa uistenie, pretože ešte stále panuje veľa rozdielov medzi nami. A jedna, jeden z rozdielov, ktorý by som eh, rád spomenul, a to sa netýka len vás, ale aj liberálov, my neveríme, že obchod eh, o samote, sám o sebe zabezpečí trvalú udržateľnosť svetového hospodárstva, alebo že by živobytie zabezpečilo na tejto planete všetkým. Čiže ja vôbec nie som zástancom zvýšenia bariér alebo prekážok len preto, aby boli tie prekážky zvýšené. Nemyslím si, že to povedie k niečomu dobrému. Na druhej strane si nemyslím, že obchod bez prísnych pravidiel je to, čo potrebujeme. Potrebujeme obchod, ale potrebujeme eh, aj pravidla nastaviť správne, pretože vieme, že trhy nezohľadňujú mnohé veci, ktoré ekonomové nazývajú externality alebo vonkajšie faktory. To sú veci, ktoré e, ničia všetky podmienky na život, či sú sociálne alebo e, e, hospodárske, ekonomické. Čiže v týchto veciach sa naše názory rozchádzajú, ale ešte stále sa samozrejme teším na viacero kompromisných e, návrhov, ktoré môžete navrhnúť. Mal som skúsenosti z predchádzajúcich tém, na ktorých sme spolu spolupracovali a často sa naše názory aj schádzali, teda niekedy teda k tomu došlo. Niekoľko vecí by som raz zdôraznil, chcem podporiť to, čo zaznelo ohľadom jednotného európskeho hlasu, pokiaľ ide o správu, globálnu hospodárskú správu, Vieme, že potrebujeme takúto správu globálnych ekonomických záležitostí, ale vieme, že sme výrazne vzdialení od eh, takéhoto niečoho. Čo je u mňa zdrojom obáv je, tak ako povedal pred chvíľou Ramon ohľadom tej transakcie, eh, teda danie z finančných transakcií, ale nechcem sa venovať len tejto daní, keď hovoríme o tom, že chceme eh, hrať tu na globálnej úrovni a skôr ako nebudú nastavené tie pravidla na globálnej úrovni, tak nebudeme sa môcť pohnúť ďalej. Ale ide teraz o tie danie z finančných transakcií, E, história Európy a ešte predtým história e, hospodárskeho, svetového hospodárskeho systému, ktorý vznikol v Bretton Woode, ukazuje sa, že niekedy, keď nečakáte na globálnu správu ekonomických riadení, tak začnete s tou koalíciou ochotných čo je vlastne Európska únia, ak nie koalíciou ochotných, ktorá je teda ochotná robiť veci, na ktoré ostatní sa ne, do ktorých sa nepúšťajú, alebo nikdy ich nebudú chcieť sa pustiť, kde sa snažíme zdať e, suverenity na prospech e, vecí, ktoré sú pre, pre, pre spoločné blaho. A správa, globálna správa ekonomických záležitostí je e, želateľným cieľom, ale nemali by sme sa snažiť na silu presvedčiť, že sa tam dostaneme pomerne rýchle Vidíme, ako ťažko to je, prebieha v Dohe a iné e, rokovania v rámci VTO. Vidíme, že G20 je, e, je ospravedlňte ma za ten výraz, ale je to prázdna schránka. Je dobré, že existuje takéto fórum na stretnutie, ale pokiaľ ide o naplnenie skutočných cieľov alebo politického koncenzu, je mi ľúto, ale došlo k zlyhaniu tam. E, Spojené štáty majú kvantitatívne zmiernenie, Číňania robia rozpočtové zvyšujú rozpočtové náklady, keď Európa pristupuje k úsporným opatreniam. My spolu hovoríme, to je pravda, ale nakoniec sa neschádzame a každý si robí vo svojej časti zemegule to, čo chce. Takže neklame sa, nehovorme si, že G20 môže nahradiť skutočnú globálnu správu ekonomických záležitostí. Bude to dlhý proces, môže sa tam dostať, ale nemôžeme to brať ako náhradu za realizovanie vecí v rámci toho, čo by som nazval štyroch stien európskej integrácie. Mimochodom, keď sa snažíme e, nastaviť správo riadenie týchto záležitostí v EU, tak e, nečakáme na nastavenie na globálnej úrovni. My ideme vlastným tempom a ideme dopredu. Niekoľko vecí, ktoré by som raz zdôraznil. Týka sa to ceny komodít, e, volatility, nestálosti, ešte stále sme svetkami. Teraz boli suchá v Európe, niekedy sa môže takéto sucho objaviť inde. Vieme, že komodity a hlavne potravinové komodity alebo ceny potravín sú skutočným problémom je tomu tak v tých starých krajinách ako v rozvíjajúcom sa svete a chceme, aby e, to bola istá legitímnosť aj z pohľadu tých najchudobnejších na tejto planete, tak e, musíme zabezpečiť, že budeme riešiť aj tieto diskrepancie a tieto záležitosti, lebo potom dokážeme im ukázať, že aj v ich záujme dokáže fungovať takýto systém globálneho riadenia správy ekonomických záležitostí, že to nebude len na prospech toho rozvinutého sveta. Naozaj musíme e, spraviť niečo, aj pokiaľ ide o kapitálové toky. Netvrdím, že by sme mali ustúpiť z tých, tých našich pozícií a mali by sme sa vrátiť e, k národným kapitálovým trhom. Ja chcem povedať, že sme boli svedkami toho, čo, kam vedie vlastne takáto prepojenosť tých kapitálových tokov, pokiaľ ide o, o, o ten celý systém. A to je naozaj vážne. E, neviem presne, ako sa to povie po anglicky. Ale tie časti lode, ktoré, ktorá, teda, podľa ktorých je rozdelená, ktorá je rozdelená, Teraz vlastne tá stredná časť lode, tá podstatná, je otvorená, teda do lodi sa dostáva voda a tým pádom sa ponára. Takáto je svetová, svetové hospodárstvo. Musíme zabezpečiť, aby každá časť tej lode bola vodotesná, aby sme potom nemali problémy, aby sa nepotápala celá. Čiže myslím si, že treba tu niečo spraviť, pokiaľ ide aj o tie kapitálové toky. Vec, ktorá ma pomerne nabudila, bola návšteva dnešného rána, to bola návšteva predstaviteľa Bermudy, to bol naozaj, to bol žart, nemal som náladu na žarty, ale keď niekto mi tu tvrdil, že ľudia, alebo chodia sem do Bermud, na Bermudy teda, lebo my sme celosvetové centrum finančných služieb, tak a, to je smiešný argument, to je ak, ak sa niečo nespraví s takýmito daňovými rajmi, ak naozaj e, chcete znížiť e, daňové zaťaženie, vážne, a tu sa obraciam na tých liberálov, e, nemôžete nesúhlasiť s nami v tom tvrdení, že musíme najskôr bojovať proti daňovým podvodom. Pretože ak príde k zaplateniu splatnej dane, to bude znamenať, že nebudeme musieť dodatočne vyrubovať daň 300 miliárd EÚ, pokiaľ ide o daňové nedoplatky alebo daňové podvody, Mnohí využívajú aj takéto daňové raje, ktoré sa nachádzajú mimo EÚ, niekedy aj vnútri EÚ samotnej. Ak dokážeme zachytiť čas toho, to nie som hlúpy, e, nulové daňové podvody, k tomu sa nikdy nedostaneme, lebo prostriedky k tomuto cieľu e, tie sú nedemokratické vo svojej podstate a e, skutočne siahajú nesprávnym spôsobom na občianske slobody, ale ak dokážeme podstatne znížiť mieru daňových podvodov a unikov, tak naše e, verejné rozpočty budú oveľa udržateľnejšie a z pohľadu e, hospodárskeho riadenia globálneho, tak tam je veľký priestor na e, zlepšenie. Súhlasím s viacerými ďalšími, ktorí predostreli pozmeňujúce návrhy, teším sa na zaujímavé diskusie, dúfam, že sa nám podarí dopracovať kvalitnú dohodu, alebo budeme samozrejme nesúhlasiť v mnohých veciach, ako je to bežné v rámci tejto snemovní často. Merci, Filip. Eh, Ďakujem, Filip. A teraz pani Bereš, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Náš spravodajca. Ďakujem mu a ospravedlňujem sa zároveň, že nebola som prítomná počas celej jeho prezentácie a analýzy podmenujúcich návrhov. On podporí dvoch zo štyri, podporí dva zo štyroch mojich pozmenujúcich návrhov a to som rada. A predpokladám, že nepodporí 36 a 161 a v diskusii. Existuje koherencia medzi týmito štyrmi návrhmi a to nie preto, že Pervanš Beres sa zaujíma o rejtingové agentúry a netreba preto za tým vidieť nejakého diabla, ale aká je logika týchto pozmenujúcich návrhov. Ide o veľmi špecifickú podstatu tejto diskusie a ide o tému, ktorej sa už dlho venujete v Ekone a je dôležitá aj dnes. Na celosvetovej úrovni v čase informatiky a špičkových technológií, keď zajtra pošlete doporučený list na Bermudy, alebo keď cez internet online objednáte skrutku, ktorá bola vypracovaná, urobená na Tajvane, tak môžeme skutočne krok po kroku sledovať vývoj týchto produktov. Môžete vedieť, v ktorom momente bola vaša objednávka zaregistrovaná, kedy sa e, zabalila vaša objednávka, kedy to bolo naložené na loď a tak ďalej. Ale pre kapitál to vôbec a pre pohyb kapitálu to vôbec neplatí a moderná technológia by tam mohla byť veľmi užitočná. Na jednej strane v USA v rámci tzv. balíčka dot frank je určitý mandát, aby sa táto situácia zlepšila, aby bola väčšia vysledovateľnosť pohybu kapitálu na svete. A to zaujíma samozrejme aj šéfov firiem, keď sa dostanú na valné zhromaždenie, tak nemajú vôbec prehľad o tom, kto vlastne drží ich kapitál, ich e, akcie a potom je to ťažké aj pre stratégiu ich podnikov a Američania. Urobili tento krok, aby zlepšili túto vysledovateľnosť pohybu kapitálu a bolo by to veľmi užitočné, keby sa to stalo. My ako Európania si musíme dať pozor, aby sme sa nedostali do tej istej situácie, ako sme sa dostali v prípade účtovných noriem. Niekto na celosvetovej úrovni spustí procedúru na národnej úrovni, ale samozrejme ide o globálny problém. A v tejto vysledovateľnosti to je presne o to, tak ako aj v účtovných normách potrebujeme celosvetovú vysledovateľnosť. A ak Európa nenastúpi rýchlo do tohto vlaku, tak Američania pôjdu svojim smerom a jedného dňa k nám prídu. No dobre, vysledovateľnosť kapitálov sa robí takto, FED to robí takto, FED zadefinovalo štandardy, normy a tak ďalej. Nech sa páči, takto to funguje, je to hotové a my musíme nájsť iný spôsob, ako to urobiť. Prečo som v roku 161, v podmienujúcom návrhu 161 urobila ten návrh, aby sa to robilo cez MMF. Druhá poznámka. A aby som podporila 37 a 177, tiež sú prepojené. A prečo? sú v tejto situácii by sa možno nikto nezaujímal o tieto témy alebo nie priamo a nikto neinvestoval detailne do toho, aby sme zistili, aké peniaze a zisky by sa dali získať inde. A tí, čo urobili konkrétnu prácu v tejto oblasti a akýmsi spôsobom sprivatizovali niečo, čo by malo byť verejným majetkom, teda informáciu, tak to sú práve ratingové agentúry, ktoré takto postupili. Možno by ste chceli prepracovať tento text, ale úlohu ratingových agentúr v tejto otázke e, je e, dôležitá, treba ju spomenúť a navzájom sa doplňajú. K tomu, čo povedal pán Tremosa, by som upozornila na niektoré závory, závery, pardon, ktoré robí Európsky parlament v rámci výboru pre hospodárskú krízu. Ak nedosiahneme zo dňa na deň nástroje toho globálneho riadenia a správy, potrebujeme globálnu správu, ktorá bude integrovaná, kde e, budeme spolupracovať s G20 a budeme mať tie nástroje. Nebudem zachádzať do detajlov, všetci ich poznáme. A aby sme sa dostali trochu ďalej, než je to detské štádium svetovej správy, potrebovali by sme k tomu priradiť G20, ako aj štruktúry hospodárskeho riadenia, ktoré vznikli počas rokov, a to nie len v rámci MMF, ale aj v rámci OSN. A znovu závery výboru pre krízu idú dosť ďaleko a treba na nich nastojiť. A potom otázka pohybu kapitálu. V správe výboru pre krízu hovoríme, že dozorné orgány by sa nemali uspokojiť len s tým, že budú pozorovať návrh návrat k stabilite finančných trhov, ale mali by sledovať aj fungovanie a dosiahnuť tie makroekonomické ciele. A ak pohyb kapitálu len zhoršuje makroekonomickú situáciu, tak ako ju poznáme, tak niekto jednoducho musí zazvoniť na poplach a ukázať na to, môže to urobiť MMF, ale my by sme mali o tom diskutovať. A posledný, tretí aspekt. Žiaľ, Mm, neprečítala som si všetky pozmenujúce návrhy, ale zasa mi ťažké hovoriť o, o globálnej správe ekonomických záležitostí bez toho, že by sme spomenuli inštitúcie, ktoré spadajú do autoregulácie alebo do súkromného sektora. Myslím predovšetkým na Bazilejský výbor alebo IASB už e, k bazilejskému výboru je niekoľko pozmeňujúcich návrhov a finálny text nášho uznesenia, tak je potrebné, aby tieto body tam boli, pretože sú súčasťou balíčka globálnej správy ekonomických záležitostí. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Perváš, hovorí pán predseda. Pán Ivo Strejček. You, uh... Ďakujem, pán predseda nie som tieňovým spravodajcom, ale poprosil ma Said Kamal, aby som povedal e, za neho niektoré postrehy, lebo musí byť na hlasovaní niekde inde v tejto chvíli v parlamente. Takže ja tak rád spravím. Najskôr mi dovolte poďakovať e, v mene všetkých poslancov ECR e, za tú usilovnú prácu spravodajcovi a teda všetkým na výbore a môj osobný pocit je, e, som rád, že takáto citlivá správa je pod drobnohľadom racionálneho a efektívneho človeka, ako je pán Hokmark, takže som rád, že môžem s vami spolupracovať. E, poprvé súhlasíme so spravodajcom, že by sme e, mohli a mali lepšie využiť Medzinárodný menový fond. To je oficiálna celosvetová inštitúcia, ktorá má svoju ústavu a ktorá má svoje stanovy, svoje postupy. Plne súhlasíme s Gunarom a s jeho stanoviskom. E, sme pomerne obozretní, pokiaľ ide o riziko nadmernej regulácie, ale po tom, čo som si vypočul e, vaše slova z úplného začiatku dnešnej že schôdze, Myslím si, že zdieľame, ak nie úplne identický pohľad, tak e, pomerne podobný pohľad na tieto veci. Dovolte mi zopakovať, že Spojené štáty a Európska únia že na ich tričko ide asi 40 celkového hospodárskeho, alebo teda celkového obchodu celosvetového a takisto veľká časť e, HDP. Je to dôležité, mali by sme to zohľadniť a mali by sme využiť všetky existujúce a dovolte mi položiť, teda klas dôraz na existujúce prostriedky spolupráce, ako je dialog transatlantických zákonodarcov a iné fóra. Podporujeme fungovanie medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodný menový fond a G20 a chceme, aby sa viac e, radili e, s podbrednými expertami, pokiaľ ide o redukovanie deficitu a lepšie investovanie. To je veľmi dôležitá lekcia, veľmi dôležité ponaučenie z posledných mesiacov a rokov. Z mojich úst, keď to zaznie, nebude to prekvapenie, keď poviem, že sme pomerne skeptickí a veľmi obozretní, pokiaľ ide o daň z medzinárodných finančných transakcií a akékoľvek dodatočné daňové režimy, daňové systémy. Čiže sme tu veľmi opatrní a nepodporíme nič, e, pokiaľ ide o takéto snahy. Toľko k tým niektorým vybraným bodom, ktoré by som rád komentoval a ešte raz ďakujeme za veľmi kvalitnú prácu Gunnar. Thank you, Mr. Mr. Klute, please. Pán Ja, danke. Ďakujem. Ani ja nie som teňovým spravodajcom, ale pre našu skupinu je to pán portáš. ale taktiež to nemôže byť a preto ma požiadala, aby som predniesol v jeho mene niekoľko poznámok. Pán Portáž mi ho dozval v angličtine, preto, preto ich predniesiem v angličtine a potom ešte pridám niekoľko e, svojich vlastných poznámok. E, takže to je stanovisko pána Portáša. Gunnar sa domnieva, že nerovnováha je spôsobená nedostatkom schopnosti hospodárstiev. My sa domnievame, že schopnosť by mala byť hlavnou otázkou v hospodárstve, takže nedostatok schopnosti nie je pri, nie príčinou, ale dôsledkom svetového hospodárstva, ktoré je podriadené eh, veľké sile bez eh, kontroly spolupráce. Po úvodných ustanoveniach eh, v odseku 13 e, sa hovorí o výhodách globálneho obchodu pre rozvoj. My sa domnievame, že voľný obchod je model protekcionizmu pre tých najbohatších, e, takže najrozvinutejšie hospodárstva, ktoré vyvážajú výrobky, tam, kde majú lepšie výhody, potrebujeme nájsť inú stratégiu na základe konceptu spravodlivého obchodu. Tento obchod potrebuje tých, ktorí potrebujú podporu nie je protekcionistický, snaží sa dosiahnuť lepšiu koordináciu sveta, eh, tak aby prebytok a nedostatky a deficity boli súčasťou eh, jedného procesu. Je to hospodárska súťaž založená na boji proti korupcii a daňovým únikom. Eh, ďalšia nezhoda je na institucionálnej úrovni GNR by chcel presunúť e, na úroveň MMF pravidla hospodárskej správy. My kritizujeme nedostatok demokracie na G20, G7 a G8, ale vzhľadom na úlohu e, vlád v tejto e, pakovej spoločnosti, ktorá nie je schopná pomôcť krajinám v problémoch, to nie je v súlade s princípmi demokracie a rovnosti medzi štátmi táto koordinácia by mala prebehnúť e, v rámci štruktúry OSN a jej finančnej hospodárskej rady. Mali by sa prijať princípy regionalizácie, globalizácie, ktoré by umožnili e, pevné stabilné dohody v makrosociálnych e, podmienkach. Toľko teda stanovisko kolegu Portaša. Ešte ja za seba by som rád upozornil, že považujem za mimoriadne dôležitý pozvňac návrh 69, ktorý som predložil. Ide tam o otázku špekulácie so surovinami a potravinami. Už to tu zaznelo, len by som to chcel zdôrazniť, pretože mi veľmi záleží na tom, aby sme dosiahli kompromis, ktorý by bol schopný získať si väčšinu tu v parlamente. Myslím, že je to téma, ktorá veľmi rezonuje tlači, aspoň ktorý ja sledujem, pri poslednom eh, kole rokovaní s komisárom Barnierom sme o tom taktiež hovorili a myslím si, že je na čase, aby sme sa začali venovať tejto téme. Preto by som eh, privítal, keby sa nám podarilo dosiahnuť kompromis tejto veci. Ďakujem. Thank You, Mr. Now I give... Ďakujem pekne, pán Klute. Teraz dostáva slovo komisia. Thank you, Mr. Chair. Um... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Podporujeme hlavné politické odporúčania, ktoré spomína spravodajca. Myslíme si, že mnoho pozmeňacích návrhov nie je toľkom jasných Pán Hokmark rozlišuje medzi obsahom a institucionálnymi otázkami, e, čo sa týka obsahu. Domnievame sa, že komisia sa už zúčastňuje rokovaní o globálnej hospodárskej správe na globálnych fórach a na G20, ktorá sa zaoberá hlavnými politickými rozhodnutiami. Tam sa venujeme otázke zlepšenia koordinácie globálnej politiky v rámci snahy G20 pre vyváženejší rast sa chceme venovať odstránenie rovnováhy a chceme eh, dosiahnuť spoluprácu v oblasti vypracovania výmenných kurzov. Súčasný systém nemá vhodný systém prispôsobovania sa a taktiež efektívne mechanizmy sledovania dodržiavania pravidiel eh, dohľad nad eh, globálnou spoluprácou nielen v rámci G20 je mimoriadne dôležitý pokiaľ ide o prístup e, k veľkým e, výkyvom v toku kapitálu, aj to je dôležitá téma G20. My by sme sa chceli venovať diskusiám o týchto kapitálových tokoch e, a nájsť spôsoby, ako ich riadiť, ale to musia byť až rozhodnutia v poslednom rade. Domnievame sa, že primárne kapitálové podmienky musia byť súčasťou eh, politík eh, na makroekonomickej úrovni. Čo sa týka eh, transferečných práv a ich ďalšej úlohy, musíme lepšie pochopiť prínosy a rizika takýchto multipolárnych aktív. To nám pripomína, že aj G20 by sa tomu mala venovať. E, tak ako sa uvádza v návrhu stanoviska pani Bereš, e, spomenula tému prepojenie medzi OSN a G20. Ako iste viete, už e, sa začali rokovania na pôde OSN po udelení mandátu v súlade s rezolúciou 94 o globálnej hospodárskej správe a Taktiež rada ECOSOC by mala mať e, silnejšiu váhu. OSN plánuje zorganizovať v auguste dvojdňový seminár v Santiago de Chile na tému OSN v globálnej svarskej správe. Čo sa týka inštitucionálnych otázok, e, tu by som rád predniesol niekoľko poznámok o možnému rozšíreniu dopadu príspevku komisie k tejto diskusii o vnútornej politike. Domnívame sa, že rokovania, ktoré prebiehajú na medzinárodných fórach a schopnosť Európskej únie hovoriť jedným hlasom mm, sú rozhodujúce. Ako vieme, Európska únia nemá a jednotné zastúpenie e, na MMF. Európska centrálna banka je iba pozorovateľom. Je potrebné, aby tieto inštitúcie získali zastúpenie. E, očakáva sa ďalšie stanovisko na jeseň. Po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy prechodné ustanovenia e, nie sú v prospech zlepšenia zastúpenia Európskej únie a nezlepšujú súčasný stav. E, táto situácia je nepriateľná, najmä kvôli tomu, čo tvrdí pán komisár Ren a čo tvrdil 16. júna v pondelok v pléne. Je na starosti členských štátov Európskej únie presadzovať jednotné zastúpenie Európskej únie na medzinárodných fórach. Čo sa týka prístupu komisie, ktorý by rada zaujala, domnievame sa, že dodržiavanie legislatívy Európskej únie v oblasti hospodárskeho dohľadu, tak ako sa navrhuje v balíčku hospodárskej správe, rada by mala sledovať dodržiavanie týchto pravidiel v súlade s článkom 17 zmluvy. Toto súvisí s vykonávaním vnútorných kompetencií a umožní to predkladať nové návrhy zastúpenia v súlade s článkom 17 Lisabonskej zmluvy. Uh, can see, Čo sa týka rokovaní v parlamente na tému balíčka hospodárskej správy, aj tu potvrdzujeme, že sme ochotní spolupracovať so spravodajcom, s tými spravodajcami a celým výborom a najmä oceňujeme vypočutie výboru EKON, ktoré sa plánuje na 27. júna na tému Svetovej hospodárskej správy a ak potrebujete akúkoľvek e, e, podporu z našej strany, veľmi ochotne vám ju poskytneme. Ďakujem. I... Ďakujeme pekne. Teraz dostáva opäť slovo spravodajca. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za všetky rozdielne názory. Dve také všeobecné úvahy. Myslím si, že je dôležité aby sme diskutovali o tom, čo vlastne chceme mať z tohoto procesu, čo chceme, aby bolo jeho výsledkom v skutočnosti, čomu chceme, aby, poviedla, aby poviedlo globálne riadenie, globálna správa ekonomických záležitostí, pretože niekedy, keď o, tomto, o tejto záležitosti diskutujeme, tak mám pocit, že kolegovia naznačujú alebo možno hovoria o, o niečom, čo sa dá zamieňať s vládou alebo s hospodárskou vládou, ale to nikdy nebude realizovateľný koncept a to znamená, že by sme stratili schopnosť vplývať na veci, ktoré môžeme ovplyvňovať, takže je veľmi dôležité, aby sme sa snažili byť relevantné, aby sme sa sústredili na tie veci, ktoré sú realizovateľné, pokiaľ ide o tie veci, ktoré sú dosiahnutelné na celosvetovej úrovni. Po druhé, niekedy, keď hovoríme o globálnej ekonomike, globálnom hospodárstve, tak nadobudám pocit, že niektorí kolegovia vnímajú posledné 10 ročia ako katastrofu. Ale to nie je tak. Posledné 10 ročia v rámci svetového hospodárstva e, zaznamenali obrovské zlepšenie smerom teda obrovský posun smerom k zlepšiemu. aj pán Sekuna o tom hovoril predtým. Časť tých problémov, s ktorými máme dočinenia, sa týka rapidnej transformácie štruktúry celosvetového hospodárstva, pretože nie, tak prednedávnom e, západná Európa a Spojené štáty tvorili vlastne gro e, celosvetového hospodárstva. Veľa inštitúcií aj vzýšlo z takéhoto základu. Hovorili sme o Svetovej banke a o Medzinárodnom fonde. Hovoríme o tom, že Svetovú banku by mal viesť Američan a MMF by mal e, viesť Európan. To je taký vzor, ktorý pretrváva z tých čias dávnejších, ale teraz sú už iné, nová, iné časy, nová doba tie prinášajú nové výzvy pre nás a myslím si, že to budeme musieť aj riešiť. Pán Cekluna poukázal na to, že to, čo sme zaznamenali za poslednú dobu, to i predstavuje istý finančný rozpad, e, finančný kolaps. A čo môžeme spraviť, pokiaľ ide o tú správu globálnu, aby sme sa vyhli podobným úkazom v budúcnosti. Na to by sme sa mali podľa mňa sústrediť. A keď potom diskutujeme o tom, čo vlastne je podstatou nášho snaženia. Myslím si, že e, veľa tých dôvodov pre nadbytky, ktoré vznikajú, tie vznikajú vlastne z deficitov, pretože bez e, deficitu nemôže vzniknúť e, nadbytok. A deficity alebo schodky sú často výsledkom národnej politiky. Nie vždy, ale veľmi často, keď sa pozrieme napríklad na hospodárstvo Spojených štátov, samozrejme 10 ročia veľmi laxnej menovej politiky, viedli, alebo teda prispeli k e, tomu schodku e, alebo deficitu v Spojených štátoch a teda k prebytku v Číne. To je všetko spolu previazané. Samozrejme, z tohto pohľadu je dôležité pre mňa, aby pokiaľ ide o to, e, tú globálnu správu, aby sme mali rámec a pravidlá, ktoré sa týkajú monitorovania týchto politík a ich vplyvu na iné časti sveta. Takisto spôsob, ako vplyvňujú napríklad meny teda finančné trhy a takisto deficity verejných financií. To vieme, že tiež to vplýva, to nemusíme hovoriť nahlas tu na v Európskej únii. To sú niektoré z tých eh, podstatných záležitostí a myslím si, že sa musíme sústrediť práve na tieto veci a viac ako na ostatné. A potom sa dostávame eh, do diskusie ohľadom jednotlivých inštitúcií. Všetky inštitúcie, či už formálneho alebo neformálneho charakteru, majú svoje výhody aj nevýhody Hovorili sme o Spojených národoch. Pokiaľ ide o globálnu správu ekonomických záležitostí, nemyslím si, že to je najhodnejší odkaz alebo najhodnejšia inštitúcia. Nie je dobré odkazovať takéto veci napríklad na výbor pre záležitosti občianského alebo ľudské, ľudských práv. Sem to by nebolo dobré. Musíme sa baviť o tom, ako využiť už existujúce štruktúry. G20 je dôležitá z dôvodu dôležitosti ekonomik, ktoré sú združené e, v tomto zoskupení, ale musíme si pripomenúť, že je to veľmi arbitrárne zoskupenie. Švédsko, Malta nie je súčasťou G20, ale to nie je jediný problém. E, je to svojvoľný výber, pretože Môžu tam byť kľudne niektoré iné hospodárstva, ktoré tam nie a niektoré, ktoré sú tam, by mohli byť kľudne vypustené. A takisto by sme mohli hovoriť o tom, prečo by sme mali zadefinovať aj dôležité hospodárstva len na základe, alebo podľa toho meritka veľkosti. Prečo sa neoprieť o tie hodnotenia alebo tie meritka, ktoré sa, sú naviazané na rozvíjajúce sa hospodárstva, prečo tie nezahrnúť, alebo prečo ináč nenastaviť tú optiku, alebo prečo sa nesústrediť na tie hospodárstva, ktoré sú dobre riadené, a v kontraste s tými, ktoré nie sú dobre riadené a dobre spravované. To hovorím len preto, aby som poukázal alebo naznačil e, niektoré problémy, ktorým sa niekedy vyhýbame, ktoré o ktorých nediskutujeme. G20 má istú, istú, istú definíciu, ktorá hovorí o tej dôležitosti tých, tých členov, ale myslím si, že sme sa mohli na to pozrieť aj novými očami. Hovorilo sa aj o daňových rajoch, o niektorých iných veciach, hovorilo sa o kapitálových požiadavkách alebo mnohých ďalších veciach. Keby sa nám podarilo nájsť eh, nejakú symbiózu medzi G20, eh, MMF a medzi inými štruktúrami, organizáciami, to by bol veľmi cenný prínos. Nemyslím si, že úspejeme, ak eh, sa budeme snažiť regulovať to hospodárstvo alebo teda ekonomiku budeme úspešní, ak nastavíme dobre tie pravidlá alebo rámec e, globálneho hospodárstva. To je ten rozdiel a toto musíme riešiť. Chcem sa poďakovať za všetky názory prezentované, takisto sa chcem poďakovať e, predsedovi výboru za to, že konečne mohla prebehnúť takáto diskusia. E, trvalo to pomerne dlho, ale dnes bola toto skvelá príležitosť. Ďakujem ešte raz. Vystúpenie bez mikrofónu, nepočujeme pána predsedu. V pondelok 27. júna o 16. budeme mať verejné vypočutie k tejto téme. Hostia pozvaní, už ich poznáte, ste informovaní. 19. septembra budeme hlasovať vo výbore a na 1. oktobrovom plene sa bude hlasovať o tejto téme. Ak dovolíte, uzatváram tento bod. Sú nejaké rôzne, v bode rôzne máte niečo, nie je tomu tak, takže budúca schôdza bude v pondelok 27. júna o 15. hodine a tým končíme.